Welcome to this meeting. Uh, Podľa, vítam vás na dnešnej schôdzi. A tiež vítam našich hostí. Prvý bod programu, prijatie programu schôdze. Program schvalujeme s jednou zmenou v bode číslo 5 usmernenia politik zamestnanosti členských štátov je posunutý Rozhodli sme sa tak na poslednom zasadnutí koordinátorov, K dispozícii je tlmočenie na dnešnej schôdzi a seminári. K dispozícii sú všetky jazyky okrem finčiny, malčiny, chorvačiny a irčiny. Je tu... Aha. Spätná väzba od delegácií EMPL do CDFOP. Sekretariat na, mm, vypracoval dokument o tejto schodzi môžete si ho prečítať. Máte ho k dispozícii vo všetkých dokumentov. Schválenie zápisnice z 25. januára, z 17. a 18. februára a z 23. februára tie môžeme schváliť. Áno, v poriadku. Čo znamená, že sme sa dostali k bodu 4. Chcela by som u nás srdečne privítať komisárku pani Tyson a pána komisára Navračiča. Sme radi, že ste sem prišli. Tešíme sa na dobrú, inšpiratívnu, objasňujúcu diskusiu. Teraz by som odovzdala slovo kolegyni pani Koste. Tá uvedie ďalšie body. Nech sa páči, pani Kosta. Ďakujem. Vážené kolegyne, kolegovia. V rámci toho, že sme tu za výbor EMPL, máme tu prítomných komisárov, komisárku pána komisára, tak sme si hovorili, že by sme mohli hovoriť o osobách, e, ktoré boli účastníkmi programu Erasmus a ktoré zahynuli pri nešťastných udalostiach v Španielsku. Taktiež sme hovorili o obetiach e, útokov v Bruseli. Dnes došlo k ďalšej tragédii v Sredozemnom mori. Je to tak, na nešťastie. A myslím si, že by bolo dobré, aby sme e, si pripali týchto, pripomenuli týchto 13 študentov šestich rôznych národností, ktorí práve prežívali veľmi pozitívnu skúsenosť počas svojho života. Tak nám povedali ich priatelia a ich rodina. Takže máme naozaj dnes tu deň európskeho smútku. Musíme sa teda posnažiť o veci, aby sa poprvé, aby sa takéto veci viac nestávali. Po druhé, aby mladí ľudia e, boli chránení v rámci svojich činností. Erasmus musí aj naďalej e, byť vnímaný ako niečo, čo je pozitívne, čo prináša ľuďom radosť. No a chceme prijať iniciatívy, ktoré sa tomuto budú venovať. Chcela by som vás poprosiť, aby sme držali minútu ticha, aby sme si uctili týchto ľudí, aby sme dodržali svoje záväzky voči ich rodinám. Spomeňme si na Valentinu Helente, Elenu Elizu, Lukreciu Serenu, Francesku Elizu, Mokinu, Chloe, Veroniku, Fonom Ann, Juliu a Kristinu. Uh, chcela by som sa poďakovať komisii za túto iniciatívu, za to, že sme zorganizovali vypočutie, výmenu názorov, pardon, o programe v oblasti nových ročností. Je tu, sú zastupcovia Ample aj e, Kult. Myslím, že to netrvá opakovať, ale ja tak by som to chcela povedať. Je mimoriadne dôležité, aby sme uh, nastavovali pozitívne iniciatívy pre pracovný trh a pre oblasť vzdelávania. Kvalifikácie sú prioritou pre našu skupinu, pre naše skupiny. Na mimoriadne by som chcela oceniť túto iniciatívu, kde sa hovorí o vzdelanosti e, pre všetkých, o gramotnosti. Je totiž neakceptovateľné, že ešte stále existujú ľudia, ktorí sa nikdy nenaučia poriadne počítať a čítať. A táto situácia v niektorých častiach, dokonca aj Európy, ešte stále existuje a to je naozaj hamba. Takže toľko na úvod. Avšak samozrejme, my sa snažíme zasiahnuť oveľa ďalej. Začnem tým, že udelím slovo pani Tyson, ktorá túto tému uvedie tému, ktorá je pre náš výbor veľmi dôležitá. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, poslanci, poslankyne. Som veľmi rada, že som v mojej obľúbenej budove tu s vami na tejto spoločnej schôdzi pre vaše výbory a budem, môžem si s vami vymieňať názory na otázku zručnosti. Zručnosti boli témou jedným z mojich prejavov tu v parlamente ako komisárka. Bolo to vo februári 2013 na výbore Kult a vidím, že aj pre vaše výbory je to ešte stále veľmi dôležitá téma. Mimoriadne vítam prijatie nariadenia Plura o zamestnanosti mládeže a politike o zručnostiach a potom správu o pani, pani Diabalovej. Potom som tiež čítala návrhy správ o dôležitých témach, ako je využívanie Erasmus+, plus na redukovanie priepasti v oblasti zručnostiach, e, mobilita v oblasti vzdelávania, ďalej e, odborné vzdelávanie, e-learning v rámci rámca 2030, tom čase, ktorý dnes mám udelený, by som chcela využiť na to, že by som vám povedala, ako tento, táto diskusia pokročila a chcela by som vám predstaviť hlavné body našich úvah tejto dôležitej témy, ktorou, ktorej Európa čelí. Ako sa ubezpečiť, že naša pracovná sila má potrebné zručnosti na to, aby udržala krok s rýchlo sa meniacim pracovným trhom. Čiže jednoducho povedané, nový program pre zručnosti pre Európu, ktorý poskytne zručnosti pre zamestnateľnosť. Európsky hospodársky úspech je do širokej miery založený na zručnostiach našich ľudí. Naša budúcná konkurencieschopnosť a rast závisia od zručnosti. No a tempo, ktorým sa mení pracovný trh, toto naozaj e, komplikuje, robí to náročným. Digitálna revolúcia neustále premieňa formu pracovných miest. Chcela by som vám povedať, že ja nevidím žiadne problém v porovnávaní zručnosti, zručnosti pre život a zručnosti pre život. Pokiaľ sa budú zlepšovať zručnosti ľudí, e, tak im to umožní zlepšiť sociálnu spravodlivosť, gramotnosť a zlepšenie zručnosti, e, pokiaľ tieto nie sú dosiahnuté, tak to neznamená iba vylúčenie z pracovného trhu, ale celkové vylúčenie zo spoločnosti a je to veľké riziko chudoby. Chcela by som sa ubezpečiť, že ľudia majú potrebné zručnosti na to, aby zlepšili svoje životné možnosti, čo znamená aj mať správne zručnosti pre pracovný trh, čiže zručnosti, ktoré sa týkajú toho pracovného mesta, ako aj prierezové zručnosti, ako je kreativita a komunikačné zručnosti. Nezabudeme na to, že pokiaľ chceme riešiť otázku ne- ne- nerovnosti, musíme sa venovať práve aj pries, medzere alebo priepasti medzi zručnosťami, ktoré majú chudobní a bohatí. Táto téma zasahuje do viacerých politických oblastí, najmä samozrejme otázku zamestnanosti a vzdelávania. Pripájam sa ku kolegovi Tiborovi, pripala som sa k nemu vo februári na diskusii na tému o vzdelávaní na Rade pre ministrov a Tibor so mnou bol v marci na Rade EPSCO, kde sme hovorili o zručnostiach, čiže naozaj aktívne pracujeme so všetkými kolegami v celej komisii, aby sme preskúmali všetky uhly toho, ako by mal náš návrh nového programu pre zručnosti vyzeral. Čiže naozaj mimoriadne vítam túto príležitosť, vážená pani predsedajúca, že môžem hovoriť o, e, s členmi vašich oboch výborov aby sme naozaj úzko spolupracovali na otázke vzdelávania a politik pracovného trhu, ktoré potom naozaj budú schopné dosiahnuť potrebné reformy, aby sme dosiahli potrebnú úroveň e, zručnosti, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť a férovosť v Európe. Rozsah tejto výzvy je veľmi veľký. Vieme, že jeden z piatich Európanov, čo znamená 70 milión dospelých, má problém s čítaním, písaním a dokonca majú ešte viac problémov s počítaním a s digitálnymi e, oblastiami. Avšak 90 e, všetkých pracovných miest si vyžaduje nejaké znalosti v oblasti digitálnych technológií. 30 e, stredoškolsky vzdelaných ľudí má pracovné miesta, e, ktoré si nevyžadujú diplom z univerzity. Minimálne 40 zamestnancov si nevie nájsť z ľudí s e, riadnymi zdrojmi a 74 poskytovateľov vzdelávania si myslí, že vybavuje e, žiakov so správnymi zručnosťami, tak v skutočnosti iba 35 zamestnávateľov s tým súhlasí. Čiže je tu naozaj potrebná e, núdzo, urgentná činnosť. Pokiaľ by som hovoriť o niektorých oblastiach, kde si myslíme, že tento program pre súčnosti môže priniesť nejaký rozdiel. Poprvé, zvýšiť mieru zručnosti. Mali by sme sa ubezpečiť, že každý je dostatočne vzdelaný, že, že je gramotný a má také digitálne zručnosti, ktoré potrebuje, ako pre pracovný trh, tak aj pre život. Vzdelávacie systémy v raných fázach v tom zohrávajú dôležitú úlohu, ale taktiež sú dôležité iné možnosti pre tých, ktorí cez tú sieť prepadnú. Vysoké, alebo teda high-end zručnosti sú tiež veľmi dôležité, ale tiež by malo byť možné, aby tieto ľudia získali aj počas svojej kariéry. Rýchlosť zmeny, ktorej čelíme, e, dokazuje, že, tie, že častokrát sa tieto zručnosti menia a toto musíme vyriešiť a ubezpečiť sa, že ľudia budú schopní aktualizovať svoje zručnosti aj počas svojho pracovného života. Ja skúmam potenciál záruk zručnosti, poskytujem usmerňovania členským štátom k tomu, ako navýšiť prístup k zlepšovaniu e, znalostí nízko kvalifikovaných dospelých. Koordinácia takýchto činností so vzdelávacími inštitúciami aj s účastníkmi pracovného trhu bude veľmi dôležitá. Po druhé, navýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania. Aby to bola prvá voľba a nie len druhá možnosť pre mladých ľudí a ich rodičov. Vieme, čo funguje v niektorých krajinách, intenzívna angažovanosť biznisu, vrátanie vzdelávania na mieste práce. Ako toto môžeme robiť, aby sme rozšírili túto ponuku vynikajúcej kvality, ktorá sa týka aj eh, napríklad učňovstva. No a po tretie je dôležité, aby sme prekonali nerovnosti v oblasti zručnosti, či už ide o jednotlivé krajiny alebo hospodárske sektory. A na to je potrebné, aby sme lepšie identifikovali a predpokladali potreby v oblasti zručnosti. No a často, časťou toho je, že je dôležité, aby zručnosti ľudí boli viditeľné a porovnateľné v Európe. Nedávny prieskum medzi migrantmi a žiadmi o azyl toto zjavne dokázal. Lepšie porozumenie kvalifikácie bude dôležité na to, aby sa lepšie dokázali integrovať do pracovného trhu, aby mohli e, vnímať svoje budúce kariéry. Na, no na, na záver by som sa chcela pozrieť na špecifickú časť pracovného trhu a to je podnikateľstvo. Štúdie poukazujú, že v Európe existujú veľké rozdiely, kde 17 polských e, vysokoškolských študentov chce naštartovať svoju vlastnú firmu, zatiaľ čo iba 3 e, Rákušanov, Dánov či Nemcov to chce robiť ako môžeme urobiť všetko preto, aby viac ľudí malo také zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby založili startup, aby to považovali za normálnu možnosť. Týmto sa dostávam k tomu hlavnému posolstvu, s ktorým sa chcem podeliť. Ide o potrebu pracovať prierezovým, prierezovo cez všetky politické oblasti. Opatrenia na trhu práce, ktoré nie sú spojené s vzdelávaním a reformami vzdelávania, jednoducho nebudú dostatočné spolu s mojimi kolegami, ja som pripravená na to, aby som plne podporila všetky tieto úsilia. Máme k dispozícii dosť zdrojov na to, aby sme urobili e, potrebné zmeny. 27 miliárd z Európskeho sociálneho fondu, ktoré sú vyčlenené na vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, alebo Regionálny rozvojový fond, alebo Erasmus Plus program, všetky tieto môžu zabezpečiť tú zmenu v životoch ľudí. Preto sa teším na vaše názory, teším sa na spoluprácu s vami, aby sme spoločne vyriešili tieto problémy. Dlžíme to, dlžíme to mladým ľuďom, absolventom, ktorí nemajú prácu, 50-ročným inžinierom, ktorí jednoducho už nedost, tlačujú na tie nové technológie. Mladým ľuďom, ktorí nedokážu dobre čítať správne a toto im vlastne bráni v tom, aby sa v tom rebríčku posunuli vyššie. Kolegovia a kolegyne spoločne môžeme urobiť túto zmenu, takže ju aj správme. Ďakujem pekne, pani predsednička. Thank you, Madam Tyson. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Teraz dostane slovo pán komisár Navračič. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne. Teším sa, že som tu s vami, s kolegyňou pani Tajsenovou. Som rád, že tu vidím spolupracovať tieto výbory v tejto zložke, tak na to, ako na to poukázala aj pani komisárka. Agenda zručnosti je prierezovou agendou a musíme k nej pristúpiť patričným spôsobom aj na našich inštitúciách. Vzdelávanie a zamestnanosť sú kľúčové. Dovolte mi preto začať otázkou. Aké vzdelávanie chceme do najbližšej budúcnosti? A akú spoločnosť chceme? Chceme mať dvojrýchlostnú spoločnosť, kde bude tá priepas medzi veľmi vzdelanými a menej vzdelanými a budú tu veľké nerovnosti? To chceme? vzdelávacie systémy, ktoré sa budú sústrediť iba na obmedzené množstvo zručností a tieto budú poskytované iba určitému množstvu individuí v prospech niektorých podnikov? Pokiaľ ide o mňa, odpoveď je úplne jednoduchá. Naše vzdelávacie systémy v celej Európskej únii majú hlavnú úlohu. Na jednej strane musíme lepšie zareagovať na potreby pracovného trhu a na druhej strane musíme dať mladým ľuďom prístup a hodnoty, aby mali možnosť integrovať sa do spoločnosti. Prečo? Pretože Európania musia byť zamestnateľní, ale takisto musia byť aj zodpovednými občanmi. Na začiatku roka sme s Marian hovorili o tejto agende s ministrami členských štátov ten hlavný názor bol, že tieto dve dimenzie sú veľmi dôležité a že sa navzájom doplňajú. Nejde tu o vybratie si jednej alebo druhej. Ja predpokladám, že my všetci chceme mať občanov, ktorí budú zdravo sebavedomí a kompetentní. Na to, aby sme to dosiahli, musíme zvýšiť kvalitu vzdelávania a školenia v celej Európe. Musíme urobiť všetko preto, aby mladí ľudia mali Patričnej zručnosti, a to už od včasného veku. Potrebujeme sa k tomuto zaviazať, musíme zlepšiť vzdelávanie na to, aby sme zlepšili vzdelávací systém. Takže kde sa začne? V triede. A dokonca možno ešte aj predtým. Vzdelávanie a zručnosti, s tým sa treba začať skôr, e, ešte pred základnou školou a Musí sa to samozrejme aktualizovať aj potom počas celoživotného vzdelávania, či už formálne alebo neformálne. Dovolte mi teraz to rozvinúť trochu viac. Poprvé, vidíme, že čím skôr sa začne s rozručnosťami, tak tým lepšie sa tieto rozvinú. To sa týka predovšetkým detí zo znevýhodneného pozadia. Musíme dať každému možnosť získať dobrý základ tých základných zručností, predovšetkým pokiaľ ide o gramotnosť a počítacie zručnosti. Ale digitálne zručnosti sú takisto základné zručnosti dnes. Musíme každému dať takéto digitálne zručnosti pre hospodárstvo a každodenný svet, ktorý je stále viac digitálny. Je to absolútne kľúčové na to, aby sme sa vyhli sociálnej exklúzii. Po druhé, mladým ľuďom musíme dať možnosť získať určitú pod, podnikateľskú skúsenosť, a to už počas rokov na škole. Naše služby pripravujú konkrétne kroky v, tejto, v tomto smere. Musíme robiť všetko preto, aby mladí ľudia boli zaangažovaní do konkrétnych skúseností projektov a programov, pokým završia vlastne povinnú školskú dochádzku. Musíme vytvoriť udržateľné partnerstva medzi podnikateľskou sférou a vzdelávacím systémom, a to sa týka aj vyššieho vzdelávania samozrejme. Potrebujeme, aby všetci aktéry pracovného trhu sa zúčastnili, aby sa tá priepas konečne už znížila. Po tretie, potrebujeme celoživotné zručnosti. Musíme mladých Európanov naučiť, aby skutočne stáli na vlastných nohách, aby boli odolní, aby podporovali svoj kreatívny potenciál, ako aj tímového ducha. Ide tu predovšetkým o postoj, ide tu však aj o tie zručnosti a kapacity. Tieto postoje umožňa to, aby mladí ľudia boli zodpovední, adaptovateľní, inovatívni, flexibilní a aby dokázali urobiť správne rozhodnutia vo svojej kariére aj vo svojich životoch. V tomto kontexte vzdelávanie sociálnych kompetencií a občanských kompetencií to je kľúčové, keď chceme mladým ľuďom pomôcť, aj mladým migrantom, aby sa integrovali nielen na pracovnom trhu, ale aj v spoločnosti. Ide tu o tie vzdielané hodnoty, ktoré sú vlastne základom našej Európskej únie. Ako to dať do praxe? Aktualizujeme ten rámec základných zručností, ktorý prijal Európsky parlament a členské štáty pred desiatimi rokmi kde sú načrtnuté hlavné poznatky a postoje, ktoré sú potrebné. Takáto agenda zručnosti je príležitosťou, ako tieto viac uviezť do praxe, aby viacero členských štátov zlepšilo svoje vzdelávacie systémy. A na záver, kvalitné zručnosti sú dôležité pre hospodárstvo, ktoré je podporované rýchlymi zmenami zo strany technológie. Vysoké vzdelávanie musí zodpovedať potrebám pracovného trhu a konkurencie v pracovnej sfére. Takisto musíme urobiť viac, pokiaľ ide o podporu zamestnanosti. Na to, aby sme získali konkrétne informácie o tom, ako sa využívajú tieto zručnosti pri zamestnávaní mladých ľudí poslanci, poslanky. nemusí to byť našim dlhodobým cieľom. Musíme nájsť tie zručnosti, ktoré sa budú vyučovať, aby sme jednoducho tú priepas preklenuli. Ale čo je najdôležitejšie, musíme zabrániť takým novým priepastiam, ktoré sa môžu otvoriť v najbližších 15 rokoch. Musíme širšie definovať tieto zručnosti a podporovať tie zručnosti, ktoré sú potrebné v súčasnom svete v aktívnej spoločnosti. A musíme sa pozrieť aj na starších ľudí, ktorí majú napríklad nižšie vzdelanie a nižšie vyhliadky na zamestnanie, aby sme zabezpečili, aby nikto nebol opomenutý. Táto agenda zručnosti je veľkým projektom. Ten balíček, ktorý budeme prezentovať, je iba začiatkom celej série iniciatív, ktoré budú implementované v najbližších rokoch. Očakávam, že budeme dobre spolupracovať, aby sme spoločne vytvorili spoločnosť zaangažovaných mladých ľudí, a teraz sa teším na vaše názory. Ďakujem. Thank you, Mr. Commissioner. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz dostanú slovo rečníci prvého kola. Ako prvý dostane na minútu a pol slovo koordinátor za EPP, pán Kasa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. And thank you to both commissioners for... Ďakujem pekne obom komisárom za to, že prišli. Ďakujem za to, že nám predniesli tieto prezentácie. Pani Tajsenová, vy ste spomenuli podnikateľské zručnosti. Zaujímalo by ma, či myslíme tu na to, ako môžeme jednotlivcom uľahčiť to, aby sa zamestnali sami ako sa začalo, pretože to je veľmi dôležité. Myslím, že je dôležité túto otázku takto nastoliť, ale ako môžeme toto dosiahnuť bez toho, že by tu bol posun, pokiaľ ide tu zodpovednosť zo strany zamestnávateľa na jednotlivcov, pokiaľ ide o problém s nezamestnanosťou. A druhá otázka, je tu problém, pokiaľ ide danie z nových zručností tým ľuďom, ktorí sú už na 50. -kou. To je takisto dôležitá otázka. Ja som 47 ročný, takže už by som sa nad tým možno mal zamyslieť. Everybody, okay. Uh, uh, thank you. Then I'll give the floor to uh, uh, Madam. Uh... Ďakujem. A teraz dostane slovo uh, za EPP. Nech sa páči, ďakujem pekne. Myslím si, že je veľmi dôležité, že vzdelávanie a školské vzdelávanie sa nem- a celoživotné vzdelávanie nemôžeme oddelovať Myslím, že na európskej úrovni sme v niektorých krajinách urobili viacero tie kombinácie, to prepájanie medzi priemyselnou sférou a všľávanie na škole, získavaním kvalifikácií. Tu sa musíme pohnúť trochu viac dopredu. Sú niektoré krajiny, ktoré sú na tom lepšie, potom sú tu krajiny predsa len, kde je ten systém príliš sústredený na školu a nie na praktické zručnosti. Nemusí to byť zlé, ak sa toto vzdelávanie jednoducho bude držať tých potrieb trhu s prácou a ak sa budú skutočne vyučovať tie zručnosti, ktoré sú potrebné. Ale bohužiaľ, častokrát je to tak, že v tých vzdelávacích centrách jednoducho sa nesprostredkovajú podnikateľské kompetencie, pretože už učiteľia nie sú adekvátne vzdelaní a nie sú schopní tieto kompetencie sprostredkovať a myslím, že tu jednoducho musíme začať z viacerých e, strán. Pokiaľ ide o napríklad o využívanie najmodernejších technológií, pokiaľ ide o tie IT zručnosti. Tu musíme zabezpečiť lepšie vzdelávanie. V niektorých krajinách bohužiaľ je to tak, že sú tu tie rozdiely veľmi veľké. Pokiaľ ide o tie zručnosti už učiteľov, pokiaľ ide o konkrétne médiá, či už ide o internet alebo tak ďalej, a celoplošné vzdelávanie informatiky v niektorých krajinách iba s božným želaním a nie realitou, takže aj to zaobchádzanie s týmito technológiami nie je automatické vo všetkých krajinách. Myslím si, že práve pokiaľ ide o vzdelávanie a pokiaľ ide o duálne vzdelávanie, pokiaľ ide o e, učňovky a priemyselné školy, tak tam musíme ešte veľa dobehnúť. Ďakujem pekne. Ja som tu za SND a z MP a mám dve otázky. Hovorili ste už vlastne o nich, niektorí z vás, ale tak tá prvá otázka je, a to tu ešte nebolo spomenuté, ide tu o zodpovednosť zamestnávateľov. V rámci tohto rámca zručnosti potrebujeme komplexnejšiu diskusiu podľa môjho názoru, pokiaľ ide o to, ako zamestnávateľia môžu prispieť k rozvíjaniu kompetencií, zručností svojich zamestnancov. Celoživotné vzdelávanie, to musí byť spoločná zodpovednosť. Áno, odbory, zamestnávateľia, zamestnanci a takisto aj tí, ktorí sú mimo trhu pracovného. Takže to je otázka, ako môžeme týchto viac zaangažovať do pracovného prostredia. Takisto je tu aj otázka toho prístupu, perspektívy prístupu v tejto diskusii. Musíme si jednoducho uvedomiť, a dúfam, že to uvedomujeme, že zručnosti nie sú rovnomerne distribuované, pokiaľ ide o rodové schopnosti, náboženské pozadie, sociálne pozadie, kultúrne pozadie, a že vlastne akákoľvek diskusia o tejto problematike má si vyžaduje konkrétne hodnotenie aj na pozadí sociálneho, pozadia, aby sme zabezpečili lepšie rozmiestnenie týchto zručností naprieč spoločnosťou, pretože ich potrebujeme. Potrebujeme ich bytostne. A teraz by ma zaujímali vaše názory k tejto problematike. Ďakujem. A myslím, že by sme sa mali vrátiť k našim panelistom, aby ste mohli reagovať na otázky a potom môžeme ísť ďalej. Ale nie, musíme pokračovať, takže budú najprv všetky otázky, vy si ich musíte zapamätať. Takže teraz prejdeme k pani Kamevet, ktorá je z výboru pre kultúru. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem pekne pani komisárka, aj pán komisár za vaše slova. Myslím, že všetci vieme, že hospodársky rast v Európe a konkurencieschopnosť závisia od digitálnych zručností. Už predsa dnes vieme, že aj obyčajný robotník jednoducho potrebuje mať zručnosti a praco- vedieť pracovať napríklad s tabletom a nie len so skrutkovačom, pretože to zlepšuje jeho zamestnateľnosť. Takže ja som za to, aby sme šírili tie digitálne kompetencie, aby sa, to, aby sa tomu dalo viac priestoru v rámci našej agendy Musí to byť prierezové, pokiaľ ide o všetky generácie. Deti sa musia začať učiť veľmi skoro, aby mali správny pocit, pokiaľ je cit pre digitálne technológie. Nestačí im iba strčiť do ruky tablet. Jednoducho musia mať dobrú skúsenosť, pokiaľ ide digitálne médiá a toto sa musí robiť konzekventne. A ten, kto to, tomuto nerozumie, pardon, iba ten, kto tomuto rozumie, tak bude schopný kriticky pristupovať k digitálnym obsahom a takto sa zaangažovať v rámci našej meniacej sa spoločnosti. Myslím si, že táto skúsenosť musí byť kontinuálna na to, aby vlastne ten prístup digitálnej technológie sa postupne vyučoval, učil, prehlboval, aby jednoducho sme pri surfovaní na internete mali suverénnu istotu v budúcnosti, jasne stanovené konkrétne ciele. A v neposlednom rade treba podchytiť aj starších ľudí, pokiaľ digitálne zručnosti. Treba robiť školenia v spolupráci s podnikmi. Sabine na to poukázala. Myslím, že ten najväčší krok musí byť urobený práve pokiaľ ide o vzdelávanie učiteľov. Toto nie sú nové veci, vieme to už veľmi dávno a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme to dali ako hlavnú prioritu a Musíme jednoducho konečne po tých všetkých slovách začať aj niečo robiť. Myslím si, že už sme povedali dosť slov a očakávam od komisie, aby zohrala koordinujúcu a podpornú prácu, aby dostala tým svojim záväzkom. My vieme, že vzdelávanie je hlavnou úlohou v členských štátoch a preto musia aj členské štáty jednoducho si stanoviť konkrétne záväzky a potom im aj dostať. Musia prekážať väčšiu zaangažovanosť a preto si myslím, že si to vyžaduje našu podporu aj voči členským štátom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Žitňanská. Great. Perfect. The floor is yours. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám niekoľko otázok. Jednak by, keďže sa venujem osobám so zdravotným postihnutím, zaujímalo by ma, ako sú v agende zohľadnené princípy aktívnej inklúzie, lebo zatiaľ som teda nemala možnosť tam nejak identifikovať. A druhá moja otázka sa týka uznávania zručností na Slovensku žiaľ sme stále ešte svedkami um, situácií, kedy ani kvalifikácia získaná v inom členskom štáte, riadne získaný diplom nie je uznaný. Môžem dať jeden konkrétny príklad, kedy jedna Slovenka uh, si urobila doktorát na jednej z piatich najlepších britských univerzít v klinickej psychológii, došla na Slovensko a jej povedali, že jej nemôžu uznať tento diplom, lebo neabsolvovala magisterské štúdium. Nakoľko ona bola vynikajúca študentka, nemusela ho absolvovať, mohla si rovno robiť doktorát. Nič menej na Slovensku jej ho nechcú uznať, čiže by ma zaujímalo, akým spôsobom alebo aké nástroje chcete využiť na podporu uznávania zručností a moja tretia otázka smeruje k eh, digitálnym zručnostiam. Eh, súhlasím s vami, že je to veľmi kľúčové eh, pre budúcnosť nášho kontinentu. Možno ale v tejto súvislosti by ma zaujímalo niečo podrobnejšie vedieť aj, ako uvažujete o digitálnych zručnostiach pri verejnom sektore. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Ďakujem pekne. Emma McClarkin. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne obom komisárom za to, že prišli medzi nás pre tieto oba výbory. V predchádzajúcom mandáte som sa venovala práve otázke tých priemysloviek a stredných odborných škôl v tejto sfére. Takže mňa zaujíma, aký máte názor v tejto oblasti predovšetkým pokiaľ ide o revíziu rámca pre kvalifikácie v rámci Európskej únie z roku 2008. Ako to môže pomôcť mladým ľuďom v celej Európe? Takisto ma prekva- zaujíma, že ako by ste mohli zdôrazniť tie verejné konzultácie, ktoré ste v rámci tohto balíčka urobili, aby sme jednoducho zaangažovali všetky zúčastnené strany do týchto diskusí, pretože musíme to vnímať ako širokospektrálnu diskusiu medzi podnikateľskou sférou, zamestnávateľmi a takisto aj vzdelávacími inštitúciami ako takými. Teším sa a uvedomujem si, že vzdelávanie je kompetenciou členských štátov a preto, keď hovoríme o vzdelávaní, ako chceme podporovať tie jednotlivé kompetencie v členských štátoch a ako, sa to, ako to ide ruka v ruke s tou solidaritou a to už v tých najvčasnejších štádiách, pokiaľ ide o harmonizáciu. Je teda niečo konkrétne, čo by ste nám mohli povedať, pokiaľ ide o revíziu tejto, tohto rámca? Ako vlastne plánujete mať konkrétny vplyv na to, aby to bolo zakomponované už v tom najskoršom vzdelávaní? Ďakujem pekne, pani Dlabajová. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem takisto obom komisárom, ktorí sa dnes zúčastňujú na, tomto, na tejto výmene skúsenosti. Európske um, guidelines na tému uh, skills sú veľmi dôležité, špeciálny fokus uh, máme na technické, na technické znalosti, na technické zručnosti. Mne sa takisto pozdáva že e, chcete podporovať um, aj digitálne zručnosti, samozrejme, a, a takisto, že podporujete e, tie startupy. Samozrejme, nikto, e, v, v žiadnom členskom štáte nemusia byť všetci podnikatelia, ale ten, ktorý by sa podnikateľom stať chcel, mal by mať možnosť toto zrealizovať. Mm, my súhlasíme e, s komisiou, že v tejto novej skills agende je dôležité, aby sme si pozreli ten trh, aby sme e, mali prepojenie medzi vzdelávaním a pracovných miest a potrebou, um, e, potrebou pracovných miest. sú tie skutočne mimoriadne dôležité a takisto tie budúc, v budúcnosti potrebné um, e, zručnosti, to prepojenie medzi školou a um, E, pracovným trhom. Toto by sa malo e, zúžiť, e, ako budú reagovať a ako budú zosieťované školy, škol, tie ďalšie vzdelávacie zariadenia, podniky, vládne inštitúty a tak ďalej. Ako sa posunieme ďalej v, v tomto prepojení? Možno, že by sme tu mali aj urobiť nejaké predpisy vo vzdelávaní. Veľmi dôležité samozrejme je, aby to vzdelávanie bolo um, aplikované podľa potrieb e, pracovného trhu a samozrejme dôležité je, ako sa e, ako sa budú sprostredkovávať e, tieto poznatky a schopnosti a zručnosti, že len dobre vzdelaný personál môže posku, poskytnúť tieto zručnosti ďalej a naučiť ich našich žiakov. Ďakujem pani predsednička, pani Javatu. Ja vítam a skutočne vítam a, ten aspekt, že sme sa mohli dnes venovať tejto rozprave. Ďakujem ovom komisárom, že, e, sa, e, že zdieľajú s nami dnes popoludní svoju víziu. Matňa práve povedala niečo mimoriadne dôležité. Žiaľ, je to trošičku potlačené do dnešnej doby. Transparentnosť a potrebné zručnosti týkajúce sa potreby na, um, na trhu práce. No v Európe sme dlhé roky ignorovali skutočnosť, že noví uh, emigranti z iných členských štátov alebo z tretich krajín, že tieto uh, musia uh, byť takisto ďalej vzdelávaní a ich kvalifikácia um, možno by mohla byť nie, nie je prakticky dostačujúca pre ten pracovný trh, ktorý je v jednotlivých krajinách. To znamená, profesné jazykové znalosti a zručnosti sú mimoriadne dôležité, ale samozrejme to aj v týchto prípadoch nejde nad rámec toho, čo pre tú ktorú prácu, to ktoré pracovné miesto potrebujú. Tieto uh, požiadavky samozrejme môžu do istej miery pôsobiť aj diskriminačne. Na to musíme ale dávať veľký pozor práve v národnom práve, pretože tu nemáme nejaký predpis práve pre členské štáty, pre to požiadavku primeranosti. Tu um, sa musí každý starať samo seba a v prípade, a v prípade uh, um, potreby žalovať samostatne, ale myslím si, že práve z európskej úrovne je tu mimoriadne dôležitý a potrebný striktný monitoring situácie. Ďakujem, hovorí pani predsednička. E, áno, znamená to teda, že teraz e, môžu zodpovedať komisári na o, položené otázky podľa možnosti stručne, ale podľa možnosti na všetky položené otázky. No a potom ešte dôležitá, je to dôležitá agenda, samozrejme, pani Kresen, keď chcete začať? Áno, nech sa páči. Um, ďakujem. To sa týka prvej otázky, e, tá podnika, podnikateľská sféra a to, ako chceme podporiť podnikateľov, ako chceme podporiť tie startupy. Uh, ja teraz budem hovoriť svojim vlastným jazykom, ak dovolíte, a obrátim sa teda eh, s dôverou na tlmočníkov Európskeho parlamentu. Dobre, takže pokiaľ eh, chceme podporovať tieto startupy a podnikateľskú sféru, tak to môžeme robiť eh, v rámci tej agendy Skills. Sú tu mnohé aspekty, ktoré sa musia zrealizovať zároveň na to, aby podporili podnikateľskú sféru podnikateľov. Je to, sú to veci, ktoré potrebujeme. Máme tu našťastie e, správu pani Ebalovej o podnikateľskej sfére, o tom, a aké e, vlastnosti musí mať tá, ktorá osoba, ktorá by mala viesť nejaký podnik a samozrejme musí mať aj nejakým spôsobom uh, takého ducha a musí byť zručná, ako to, uh, ako to sprostredkovať mladým ľuďom v jej vlastnom podniku. To znamená ale, že uh, toto a kreativita, ktorá je potrebná na trhu práce, toto musíme podporiť. A samozrejme je nám jasné, že nie každý môže byť automaticky samostatným podnikateľom, ale tieto uh, aspekty sú mimoriadne dôležité, čo môžeme urobiť ako prvé. My môžeme ako prvé sa postarať o to, aby boli ľudia nasaditeľní. Minulý týždeň napríklad sme mali uh, Európsku agendu pre bezpečnosť a zdravie na pracovisku. My sme tu mali určitú kampaň za zdravé, e, zdravú starobu alebo zdravé zostarnutie. Takže dôležité je nie len, aby e, mohli ľudia pracovať, aby mohli ísť neskôr do dôchodku, pretože zákon, zákonný odchod do dôchodku alebo vek dôchod, odchodu do dôchodku sa stále zvyšuje ale samozrejme, okrem toho musí každý jeden ešte individuálne dbať na svoje zdravie alebo o svoje zdravie. Samozrejme, musia tu byť e, ďalší zdraví pracovníci tak, aby mohli svoje pracovné miesto, miesto udržať, e, udržať dlho. Samozrejme, je to vždy veľmi ťažké, ťažko nastaviteľné. Po, po 45-ke či po 50-ke ťažko zamestnať takýchto starších pracovníkov pracovníkov, hoci to môžu byť mimoriadne cenné pracovné sily. No a potom samozrejme dostup a prístup um, absolventom určitých škôl na trh práce. Toto je mimoriadne ťažký, a ťažký a ťažký oriešok pre mnohých absolventov škôl. Um, pretože téma learning and working je, myslíme si, veľmi dobrá metóda, aby sa takíto ľudia uplatnili, alebo takíto mladí ľudia uplatnili. Samozrejme je to čas zmena mentality a prístupu tak, aby mohli popri práci sa učiť. To znamená, že je to vlastne duálne vzdelávanie, ako sa na Slovensku hovorí. Dobre, takže bez toho ohľadu na to, aký druh, um, aký druh um, vzdelávania a vyučovania mladí ľudia absolvujú, musia mať a mali by mať kontakt v, k hospodárskej, ekonomickej sfére a mali mať um, a predovšetkým predovšetkým tí ľudia, ktorí vzdelávajú, by mali mať e, kontakt e, k tej ekonomickej sfére a k potrebám pracovného trhu. E, áno, ako by sme mohli bojovať s nerovnosťou pri prístupe k vzdelávaniu. V marci sme e, tu mali e, takisto určitú rozpravu, kde sme hovorili o o tom e, európskom pilieri pardon, sociálne práva a veľmi dôležité, jeden z tých troch veľkých hlavných aspektov je prístup k, ku kompetenciám, k znalostiam, k dobrému vzdelávaniu, k skills, pretože to jednoducho uh, pretože to jednoducho znamená, že budú mať lepšie šance umiestniť sa na trhu práce. Nie je to ľahké, nie je to ešte stále rovnaké. Samozrejme, uh, je to niekedy ťažšie pre ženy ako pre mužov, ten gender mainstreaming, gender aspekt by sme tu mali takisto a monitorovať. Potom sú to digitálne kompetencie na k tomu sa uh, viacerí pýtali. Nož, uh, e, v každom uh, druhu vzdelávania by sa mali sprostredkovávať a určite digitálne kompetencie. Ja som už hovorila, že tie uh, Eh, pracovné miesta a pracovné príležitosti v budúcnosti, kde si budú takmer na 90 vyžadovať digitálne kompetencie. Takže nie je dôležité, že niekto pracuje na stavbe a pracuje eh, svojimi rukami, ale je to skutočne tak, že dnes a v budúcnosti úplne určite budú potrebné digitálne kompetencie bez ohľadu na to, aké vzdelávanie eh, ten, ktorý mladý človek um, absolvuje. Takže tá úloha koordinátora, ktorú by sme mohli prevziať, myslím si, že Európa môže urobiť eh, veľmi veľa, eh, veľmi veľa práve na tému subsidiarity. Môžeme tu prevziať eh, úlohu koordinátora. My z komisie, z rady, z Európskeho parlamentu nemáme len, ne, ne, nechceme tu len harmonizovať a regulovať. Toto ponecháme na členské štáty, toto vedia robiť. My rešpektujeme princíp subsidiarity. Ale čo môžeme urobiť? Môžeme spolupracovať s regiónmi, s jednotlivými, s jednotlivými územnými celkami, ktoré sú zodpovedné za vzdelávanie v tejto krajine, pretože tieto chceme podporiť, tieto musíme priviesť na cestu dialogu, na cestu rozhovorov o dobrých praktických príkladoch. A toto, myslím, by sme mali aj posilniť našou novou agendou Skills. Mali by sme si vymieňať tie najlepšie skúsenosti a potom potom samozrejme tu máme eh, špecifické požiadavky eh, podľa jednotlivých krajín práve k hospodárstvu a sociálnej politiky. Práve na tému skills, a teda zručnosti, vzdelávanie, školenia tu máme členské štáty, ktoré 15 z nich sme vyslovili, <clears throat> vyslovili určite, určité um, odporúčania. My chceme v Európe jednotlivé krajiny a naše členské štáty počúvať a chceme e, samozrejme čo najlepšie presadzovať jednotlivé e, možnosti uplatnenia týchto zručností. E, samozrejme, máme určité možnosti podpory, a tak aby sme podporili členské štáty v tých aspektoch, ktoré považujeme za dôležité, tak, aby sme zlepšili globálnu budúcnosť ľudí, e, budúcnosť ľudí aby boli nasaditeľnejší na pracovnom trhu, aby to bolo, aby boli zamestnania schopní, to je employable. To znamená, že ľudia by mali mať šancu a mali by mať také zručnosti, aby keď eh, chcú vstúpiť na pracovný trh, aby tam mohli zostať a aby mohli úspešne získať uh, pracovné príležitosti. Samozrejme, Nechceme tu robiť nejaký rozdiel a nejako diferencovať s, tými osta- s tým ostatným vzdelávaním. Samozrejme, my musíme e, zohľadniť všetkých aktérov, predovšetkým e, zamestnancov. týchto musí, musíme skontaktovať s e, oblasťou vzdelávania, vysokého e, školstva a samozrejme týchto zase skontaktovať so sociálnymi partnermi, so, e, s odbormi, so zástupcami e, zamestnávateľov. Týmto všetkým musíme sprostredkovať našu agendu e, zručnosti a znalosti tak, aby sme s nimi mohli diskutovať o sociálnych aspektoch celého, celej tejto problematiky. My už sme začali dialog s so Združením európskych zamestnávateľov, e, ktorí tvoria aj určité prepojenie na e, vzdelávacie inštitúty, tak aby sme vytvorili e, presne vyšpecifikované pracovné príležitosti. A to, čo hovoríme New Learning alebo duálne vzdelávanie, teda vzdelávanie spojené alebo viazané na pracovné miesto, toto všetko je pre E, zamestnávateľa, ale hlavne zamestnanca mimoriadne dôležité. My chceme vytvoriť taký liazon, takú, taký pakt pre mládež, ktorou by sme to mohli podporiť tak, aby sme, aby do toho, aby do toho vplynulo, a samozrejme tu je dôležité mať dobre vzdelaných učiteľov, mať veľmi dobrých, dobre jazykové znalosti a tu je veľmi dôležité, aby mladí ľudia hovorili cudzími jazykmi, aby sa im otvoril ten trh práce. Jednoducho musia, musia vedieť cudzie jazyky. Projekcionizmus e, si myslím tu nie je nie je dôležité. Musíme zohľadniť jednoducho primeranosť. Ďakujem, pani komisárka. Dodržala ste 10 <laughs> minút presne. Dobre, v budúce budem, budem stručnejšia. Dobre, teraz dostane slovo pán komisár Navračič. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja Dúfam, budem stručnejší a budem môcť byť stručnejší. Pani komisárka Tyson dala už také dobré odpovede, že s tým môžem len súhlasiť a preto tá moja úloha nie je až taká ťažká. Ale dovolte mi z mojej strany ešte počiarknúť, že kompetencie, zamestnateľnosť a ľudí, toto nie sú len hospodársko- alebo ekonomicko-politické kategórie, ale sú to aj sociálne faktory, sociálne kategórie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 tu máme určité dôkazy pre prepojenie medzi sociálnymi kompetenciami a zamestnateľnosťou napríklad. Preto sa musíme pozrieť aj na podnikateľskú sféru. To nie ide len o to, aby sa niekto naučil, ako sa vedie nejaký podnik, ako, sa, ako nadobudne kom, finančné kompetencie, finančné zručnosti. Je tu ale aj otázka, ako môže niekto pracovať e, samostatne a zodpovedne, ako sa dajú robiť rozhodnutia rozhodnutia, ktoré sú skutočne veľmi relevantné pre spoločenstvo, pre uh, individuálnu kariéru a komu sa môže vytvoriť harmónia medzi individuálnymi e, potrebami a uh, potrebami spoločenstva. No, e, podnikateľská sféra a vzdelávanie Vzdelávanie tu je toto je vlastne prierezová úloha pre vzdelávacie inštitúty. Ide o to, aby e, oni sprostredkovávali a učili základné, základné, um, základné zručnosti, to znamená, ako dospieť ku, kon, e, ku konsenzu, ako viesť ľudí ako sa prepájajú potreby a požiadavky napríklad na trhu a podobné a podobné veci. No, tie jednotlivé mozaikové kamene celého tohoto, celej tej podnikateľskej sféry nie je možno možné sprostredkovať ako jeden jediný odbor treba kultúrne, hospodárske aspekty e, spoločenského života sú mimoriadne dôležité. Členské štáty by mali e, takisto e, byť podporené v tom, aby sa práve v školách ukázali vzory, aby takéto vzorové osobnosti prišli medzi študentov a aby napríklad povedali, akým spôsobom si nadobudli svoje kompetencie, teda svoje zručnosti, ako ich využívajú. A aby povedali napríklad týmto mladým ľuďom, čo je to čo urobí z podnikateľa úspešného podnikateľa. Takže my chceme podporiť členské štáty práve pri uh, vybudovaní a dobudovaní takýchto kompetencií, takýchto zručností. Čo sa týka digitálnych kompetencií, my vidíme, že asi 70 učiteľov z Európskej únie uh, hovorí o tom, že tieto kompetencie sú a tieto zručnosti sú mimoriadne dôležité a že sú potrebné pre život ako taký, ale v školách školách v rámci Európskej únie platí, že len 25 eh, žiakov alebo študentov eh, má skutočne eh, učiteľov, ktorí, mm, ktorí disponujú takýmito digitálnymi kompetenciami. To znamená, že aj toto je mimoriadne dôležité. Najskôr musíme vzdelávať učiteľov v týchto kompetenciách, tak aby mohli tieto kompetencie sprostredkovať svojim žiakom. A je veľmi často realita na škole, že študenti alebo žiaci e, sa lepšie vyznáva, vyznávajú v digitálnom, vyznajú v digitálnom svete ako ich učitelia. To znamená, že toto treba zmeniť. E, myslím si, že toto pri najmenšom by sme mali, by sme mali zohľadniť. Ďalším elementom, ďalším aspektom e, týchto, tejto kompetenčnej agendy to sú e, kompetencie učiteľov ako takých. Musia mať modernejšie schopnosti a, a musia e, dobre vedieť zaobchádzať s modernými médiami. No a tu e, musím súhlasiť s pani Tyson. My môžeme tu vidieť skutočne veľký rozdiel, keď sa pozeráme na jednotlivé členské štáty. Teraz um, tu máme si konsenzus s členskými štátmi, no ale v konečnom dôsledku e, e, bude musieť, e, budú musieť tento konsens aplikovať a realizovať členské štáty. To znamená, že to je, to je na členských štátov, je to v ich zásadnom a základnom záujme. My tu môžeme podporiť e, a dostať na cestu dobrú kompetenčnú agendu, dobrú zručnostnú agendu a e, spolu, spolu pôsobiť na e, organizácie seminárov, konferencií a tak ďalej, ale tá realizácia samotná je na členských štátoch. A musím povedať, že je potrebné na európskej úrovni momentálne prepracovávať vysokoškolskú problematiku a my tu vidíme, že v rámci tých, v rámci tých konzultácií z ženských štátov dostávame veľmi pozitívny feedback aj z ministerstva, zo všetkých, od všetkých aktérov na, tr- na tomto trhu vzdelávania a na druhej strane takisto dostávame do, veľmi dobrý feedback v rámci konzultácií aj so zamestnávateľmi. A všetko nám ukazuje ten istý smer a to, že tá zamestnateľnosť vo vysokoškolskej oblasti a vo vysokoškolskom vzdelávaní musíme rovnako navýšiť. My musíme jednoducho e, zblížiť e, podnikateľov, študentov a vysoké školy. Vysoké školy musia e, byť podporované ako celky, tak aby ich učebné plány, ich vzdelávacie profily, aby sa dali lepšie prispôsobiť na praktické a na prax orientované stránky eh, toho vysokoškolského vzdelávania. Takže nemali by sme eh, akcentovať len teoretickú časť, ale hlavne praktickú časť aj vysokoškolského vzdelávania. Áno, ďakujem veľmi pekne. Takže teraz dostanú slovo ďalší kolegovia na druhé kolo otázok, len, si spomína, len by som chcela pripomenúť, že otázka nesmie trvať dlhšie ako minútu 30 a na odpovede obaja komisári majú celkovo 10 minút, pretože ten čas sa nám kráti. Takže teraz dostane slovo Kostadinka Kuneva z GUE za výbor EMPL. Ďakujem za slovo. Nesmieme zabúdať 25 miliónov nezamestnaných v Európe, keď hovoríme o zručnostiach. A podľa štúdií sa preukázalo, že ľudia naozaj zúfalo a hľadajú pracovné miesta v Európe. Avšak v roku 2010 v Španielsku e, z každých 20 nezamestnaných, alebo každý 20 nezamestnaný človek nemal tie potrebné zručnosti na to, aby si našiel pracovné miesto. Preto to teraz vyzerá, že zvalujeme vinu na nezamestnaných za to, že sú nezamestnaní. No a ťažko posúdiť, nakoľko komisia naozaj má za prioritu vytvárať tie nové pracovné miesta, ktoré v Európe potrebujeme. Vyzerá to tak, že komisia sa domnieva, že rozširovanie zručnosti zlepší e, situáciu. To hovorila komisárka Tysonová. Tá myšlienka bola, že do roku 2020 75 ľudí, ktorí si hľadajú zamestnanie, budú schopní si prácu nájsť. Avšak v mnohých členských štátoch už teraz máme veľmi kvalifikovaných ľudí, ktorí sú nezamestnaní. Stoky tisícov Grékov napríklad musia cestovať do Nemecka či do ďalších krajín, aby si tam hľadali prácu. Takže otázka znie, čo môžu ľudia robiť, keď sa obzrú okolo seba a uvidia, že e, x e, vzdelaných ľudí e, nemá prácu, tak akú budú mať motiváciu zlepšovať svoje zručnosti? To... A teraz Nikolas Chantis e, za výbor e, Kalt z GUE. Ďakujem za slovo. Obidve prezentácie pani komisárky pána komisára boli veľmi zaujímavé, rovnako aj ich odpovede na naše otázky. Všetci súhlasíme s tým, že zručnosti je potrebné zlepšovať a modernizovať. Avšak to nie je jediný prostriedok, ako čeliť problému, ktorý pred nami stojí. Takže moja prvá otázka. Aký je európsky problém číslo 1, e, na ktorý chceme reagovať prostredníctvom navýšenia zručností? Je to problém produktivity? Je to problém konkurencieschopnosti? schopnosti? pretože často sa hovorí, že ani nie je dostatok vhodných zamestnancov pre existujúce pracovné miesta, alebo je to všeobecnejší problém a to je nerešpektovanie sociálneho práva, ktorým je možnosť pracovať. Veľmi podrobne som sledoval priority Európskej komisie počas posledného roka. otázka je, či boj proti nezamestnanosti je prioritou Európskej komisie. A bude to len trh, ktorý bude diktovať riešenie? A tretia otázka je, že z krajín juhu prichádzajú veľmi kvalifikovaní ľudia Prepačte, ale už ste prekročili rečnícky čas, musíme si nechať aj pre ostatných. Teraz má slovo John Lambert za zelených z výboru Ample. No. Ďakujem. Myslím si, že mnohí z nás e, sa už tešia na nový program pre zručnosti. E, urobíme si lepšiu predstavu o časovom naplánovaní. Dnes sme veľa hovorili o zásadných zručnostiach, ktoré ľudia potrebujú. Samozrejme gramotnosť, digitálne zručnosti, schopnosť počítať. Avšak tiež sa musíme pozrieť na kontext, v ktorom pracujú. Preto by som sa chcela vrátiť k správe o e, ekologických pracovných miestach, ktoré sme riešili minulý rok v júli v parlamente, kde sa tiež hovorilo o tom, aké sú otázky e, environmentálnej udržateľnosti, efektívnosti využívania zdrojov, ako budú ľudia pracovať na pracovných miestach. Toto všetko tvorilo súčasť všeobecných zručností. Možno by ste sa mohli vyjadriť o tom, pretože na túto tému sme zatiaľ nepočuli nič. No a potom sú tu tzv. STEM zručnosti, veda, technológie, inžinierstvo a matematiky tejto oblasti je veľmi intenzívny rodový rozdiel. Tiež si myslím, že by sme o tom mali hovoriť. My sme to v parlamente spomenali viackrát na rôznych výboroch, avšak zdá sa, že ešte stále s týmto máme problém. No a ešte na záver, keď sa pozrieme na e, otázku zúčastnených stran, o tom hovoril pán Clarkins, tak vyvstáva otázka, kde do toho spadajú miestne a regionálne orgány, pretože sme tiež zaznamenali pomerne dynamické e, vstupy aj z tejto strany, pokiaľ ide o program o zručnosti. Áno, ďakujem teraz za zelených, za výbor Kult, pani Gilleva. Ďakujem za slovo. Ja zastupujem Wales e, v Spojenom kráľovstve a my máme dobré skúsenosti s programom pre zručnosti, ktorý bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Naozaj to pomohlo zamestnávateľom, ktorí mohli lepšie nasmerovať e, vzdelávanie a potreby vzdelávania. Toto je veľmi dôležité. Dôležité je aj podporovať mladých ľudí, ktorí hľadajú pracovné miesto, aby mali možnosť vzdelávať sa na úrovni učňovstva. Taktiež malí podnikatelia sú oveľa efektívnejší pri vytváraní nových pracovných miest, pokiaľ sa venujú týmto programom, najmä programu učňovstva. Takže moja otázka znie, či je toto jeden z faktorov, či cieľov v rámci uh, stratégie pre zručnosti, či, či sa to naozaj zameriava na malých a dokonca niekedy veľmi malých zamestnávateľov. Kolegyňa Jill Lambert už hovorila o tom, ako môžu verejné orgány, miestne, regionálne orgány v tomto zohrávať úlohu. Ďakujem teraz Laura Džeja z výboru EMPL za FFD. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. A ďakujem aj komisárke, pani komisárke, pánu komisárovi, ktorí nám to dosť jasne predstavili. ale mám na srdci jednu konkrétnu, pomerne jednoduchú záležitosť. Často, keď dochádza k materiálnej chudobe, e, existuje aj kultúrna chudoba a potom je tu problém so zručnosťami. Čiže je dôležité vyriešiť problém chudoby, pokiaľ chceme, aby ľudia získavali nové zručnosti. Táto najviac škodí Európe a konkrétne niektorým krajinám. Súhlasím s tým, čo hovorila kolegyňa Gaza. Máme naozaj veľký problém s, s dlhodobou nezamestnanosťou. Zaznel tu návrh. Samozrejme by to komisia riešila, avšak veľa sa toho v skutočnosti nedieje. Myslíte si, že naozaj zásadné sa sústrediť iba na zručnosti? pretože zamestnateľnosť a zamestnanie to sú podľa mňa dve rôzne témy. Podľa mňa sú to dve strany jednej mince, ktoré sa pomerne dosť o seba líšia. Ide tu o to, aby ľudia našli prácu alebo aby sa zhodnocovali ich zručnosti. Ja som 15 rokov pracovala e, v práci, kde som používal naozaj vysoké zásadné zručnosti, čo ma doviedlo sem. Taktiež napríklad mladí by mohli, by mohli e, zakladať vlastné spoločnosti. Tiež by sme im k tomu mali pomôcť. Dominik Martin za Ample. Ďakujem za slovo, počul som tu iba samé dobré veci a veľa rozumných vecí. Digitálne zručnosti pre mladých, e, odborné vzdelávanie, učňovstvo, alternatívne vzdelávanie s cieľom revalorizácie, podnikateľské skúsenosti, sprevádzanie vývoja zručnosti, no a potom zhodnotenie získavania skutočnosti. Áno, to všetko je výborné a to za to, aby sme poprvé zlepšili konkurencieschopnosť, to tu zaznelo, a potom, aby sme bojovali proti nerovnostiam. Avšak musím priznať, že som trochu zaskočený, som dokonca zhrozený, dokonca mám strach, pretože mám pocit, že buď sme tu na kongrese rozvíjajúcich sa krajín 70. rokov, čiže je to obrovský krok späť, pretože máme, čelíme problémom, ktoré títo ľudia mali 70. rokov, alebo som potom na výbore Ample a Kult 18. apríla 2016. Tie čísla sú neskutočné. Petina, 20% dospelých v Európe je je negramotných. Sme šiesta najväčšia mocnosť a máme tu x miliónov nezamestnaných. Čiže ja by som sa chcel pýtať, či si uvedomujete, že čím viac Európy, tým viac problémov. A pani Thyssen, vy ste hovorili, že chcete zamestnateľných občanov, to je výborné, bravo, ale to funguje len pokiaľ existujú firmy, ktoré by týchto zamestnateľných občanov Eh, mohli zamestnať a Európa pritom iba ničí tieto eh, podniky. Ďakujem. Áno, teraz má slovo pán Dominik Bilte, z ENF za výbor KULT. Vážení pani komisári, správne som pochopila, že nadchádzajúca iniciatíva komisie pre zručnosti chce navýšiť zamestnateľnosť mladých. E, čo je vitálna potreba, keď zvážime úroveň nezamestnanosti mladých. Čísla rastú až do úrovne 50 v Grécku a v niektorých krajinách to narastlo až e, kým e, sa nespustili iniciatívy pre zamestnateľov mladosti, pre, ako napríklad vo Francúzsku. Hrozí tu privatizácia za vzdelávania prostredníctvom financovania, ktoré je založené na výkone verejných škôl, pokiaľ je naozaj zjavné, a potrebné e, vybudovať vzťahy medzi školami a podnikmi a učňovského vzdelávania. Treba si priznať, že tento systém ohrozí rovnosť šanci. Ako e, napríklad nahlasilo UCU, britský syndikát pre vzdelávanie, tak sa môže stať, že by podnikatelia nemuseli chcieť zamestnávať alebo príjmať handicapovaných mladých, pretože ich zamestnanie by stalo viac peňazí. Pán Novačič, chcete stále trvať na e, založení systému na výkonnosti Sú to nové nástroje ako Európsky e, rámec pre certifikácie, ktoré by sme mohli využiť. No a tretia otázka je podobná ako to, čo hovoril môj kolega. Program pre účňovstvo. Mohli by ste sa prosím dostať ku koncu? it's one uh, and, and 50, sorry. Now, now I give the floor for five minutes each one to the commissioners. Uh, ešte jedna informácia. Teraz kolegovia, pani komisárka, pán komisár odpovedia a potom bude ešte tretie kolo, kde budete mať minútu na otázku. Ja mám len dve vety. Prvé zamestnateľnosť a zamestnanie, myslím si, že to je zjavné, že to nie je to isté. Zamestnateľnosť je príležitosť, zamestnanie je fakt. Vzdelávanie môže prispieť k zamestnateľnosti ľudí, avšak je veľmi náročné, aby prispela k zamestnaniu ľudí. Jedine, samozrejme, je, je úlohou vzdelávania vybaviť mladých ľudí tak aby mali príležitosť, aby mali šancu na pracovnú trhu a toto musíme podporovať. A musíme školiť učiteľov, aby boli schopní mladých ľudí vybaviť s potrebnými zručnosťami. Preto som rád, že spolupracujeme s pani Tyson, pretože sa domnievam, že moje portfólio tomu zásadne prispieva, však samozrejme hlavná zodpovednosť je na nej. No pokiaľ ide o projekt financovania, určený na financovanie znevýhodnených mladých ľudí v školách, aby títo ľudia boli lepšie pripravení na pracovný trh, tak máme veľa projektov pre sociálnu inklúziu, napríklad aj Verazme Plus. V tejto chvíli pracujeme na vypracovaní projektu Erasmus+, ktoré by boli prístupnejšie pre znevýhodnených ľudí. Avšak samozrejme musíme rešpektovať princíp, princíp subsidiarity, čiže nemôžeme priamo zasahovať do systému vzdelávania. Môžeme členským štátom pomôcť, aby sa dokázali lepšie pripraviť na to, aby boli schopní pomôcť nevyhodneným mladým ľuďom. Mm, pri ich umiestnení sa na pracovnom trhu, ale to je všetko, čo môžeme robiť. A práve z dôvodu princípu subsidiarity. Ďakujem. Pani Tyson. Ja, well, uh, voorzitter. Ja, voorzitter, nog... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Čo sa tu ešte dá doplniť? No, pokúsim sa aj ja byť čo možno najstručnejšia. Samozrejme, s dobrými zručnosťami a kompetenciami u mladých ľudí, ale aj pri iných vekových kategóriách, samozrejme sa nevytvoria hneď pracovné príležitosti. To sa takouto politikou jednoducho nedá dosiahnuť. Makroekonomické prostredie, makroekonomická politika je veľmi dôležitá. Máme tu Európsky fond pre strategické investície. Tento bol zriadený roku 2015 a má prilákať ďalšie finančné prostriedky. Sú tu samozrejme aj iniciatívy, ktoré majú vytvárať pracovné príležitosti, ale makroekonomická politika je najdôležitejšia. A musíme sa starať hlavne o to, aby mladí ľudia mali patričné zručnosti a kompetencie, aby im boli teda sprostredkované na to, aby mali pracovné príležitosti. A my sa musíme postarať o to, aby tu bolo lepšie zosúladenie tých kompetencií, ktoré sa sprostredkovajú v systéme vzdelávania, aby to bolo v súlade s tým, čo potrebuje pracovný trh. Naša agenda zručnosti, na ktorej momentálne pracujeme, vlastne je pod motom rast a pracovné príležitosti. Pracovné príležitosti, férovosť, demokratické zmeny. Ale rast a pracovné príležitosti sú vlastne tým hlavným kľúčovým motom. Podľa toho sa teda riadíme, držíme sa toho, veď vzdelávanie sa zaoberá aj inými záležitosťami. Človek nie je jednodimenzionálny, sú tu viaceré odtiene osobnosti aj v spoločenskom živote, ktoré sú dôležité, takže ľudia musia byť dobre vzdelaní a ak nebude dosť pracovných príležitostí, tak, budú tak sa budú zamestnávať ľudia v zahraničí. Tu ľudia individu- na individuálnej báze získajú svoju príležitosť opúšťajú sa tu členské štáty, pretože ľudia nájdú jednoducho lepšiu prácu v iných krajinách. Ale samozrejme, radi by sa vrátili, ak by v ich danej krajine domovskej to na trhu práce vyzeralo lepšie. Potrebujeme aj zelené pracovné príležitosti. Máme aj tu veľa regionálnych a lokálnych aspektov, aj zelené pracovné príležitosti, nové pracovné príležitosti budúcnosti. Je to samozrejme potrebné, ale potrebujeme nové kompetencie a nové pracovné príležitosti. Vieme, že vo viacerých krajinách Európy máme nedostatok ľudí s patričným vzdelaním, potrebujeme sa pozrieť na regionálnu a miestnu úroveň, aby sme zistili, že čo chýba, kde chýba a čo môžeme doplniť. Pozeráme sa na regionálne a lokálne stratégie, tieto ešte musia byť dorozvinuté na európskej úrovni. Na to tu máme ten Európsky sociálny fond. Nejde tu iba o ďalší rozvoj naprieč celou Európskou, nejde tu o pokrok, e, výskum a na okrentné iniciatívy na miestnej a lokálnej úrovni. A pokiaľ ide o tie kompetencie a chudobu, Chudoba je veľkým problémom, pretože vyčlenuje ľudí z veľa oblastí a my musíme pracovať na viacerých frontoch a musíme začať veľmi skoro. V jednotlivých krajinách potrebujeme v rámci európskeho semestra špecifické odporúčania na to, aby sme začali čo možno najskôr s, kvalifik- s kvalifikácií mladým deťom, sú to konkrétne zručnosti, ktoré sú potrebné. Tieto vlastne by mali sprostredkovať rodičia a kto sa nedostane na úrovni rodiny, tak sa to musí nahradiť niekde inde. Ťažko sa kombinuje jednoducho to, čo ponúka rodičovský dom, rodičovské prostredie, alebo čo by malo ponúkať a ako to potom má doplniť škola. V nutnom prípade jednoducho aj tu musíme doplňať a podporovať v prípade takých detí, ktoré sú znevýhodnené chudobou. Musia tu teda byť konkrétne návrhy, musí tu byť vyváženosť medzi úlohami rodičov e, a požiadavkami hospodárskej sféry na pracovnom trhu. To znamená, nielen pokiaľ ide o ženy, a pokiaľ ide o, ale aj pokiaľ ide o mužov a takisto aj vekové kategórie. Máme tu rozličné úlohy, predovšetkým pokiaľ ide o rodičoch, rodičov samovychovávateľov, tam musíme jednoducho ešte pridať. Ešte jedna vec pokiaľ ide o dlhodobo nezamestnaných, k tomu bola takisto urobená pripomienka, že v tejto oblasti nerobíme dosť. Máme tu odporúčanie, pokiaľ ide o dlhodobo nezamestnaných, vlastne e, spolupracujeme s členskými štátmi, pretože v týchto sú jednotlivé regióny, kde vlastne štruktúrálne zmeny musia byť realizované a tu sa treba konkrétne pozrieť na to, že aké sú vlastne problémy a musíme sa pozrieť na to, že ako tie problémy riešiť a nájsť primerané návrhy pomoci. Myslím, že ten prístup nebude fungovať preto, že to je náš návrh, ale preto, že to naše odporúčanie jednoducho stavia na tej výmene tých najoverenejších a najlepších postupov. To znamená, členské štáty musia mať možnosť jeden od druhého sa niečo naučiť. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo ďalším poslancom, ktorí sa prihlásili, ale znovu máme kratší čas, ako sme pôvodne teda počítali, že budeme mať, to znamená, máte iba minútu a 5 minút zase majú komisári na vyjadrenie sa. Máme tu 11 ľudí, ktorí sa prihlásili a preto by som vás chcela požiadať, dodržiavajte tú minútu, po minúte vás vypnem, pretože inak sa nepohneme ďalej. Pani Morán Šarte za EPP, nech sa páči, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Štyri body, ktoré sa chcem spýtať. Poprvé, pokiaľ ide o tú základnú, tie základné zručnosti, počítať, čítať, písať, ako môžeme dosiahnuť, aby členské štáty v tejto oblasti prevzali zodpovednosť na vlastné plecia. Ak sa to neurobí, tak jednoducho sa nepohneme ďalej. Druhá vec, ako si myslíte, že jednoducho zoskupíme tie tri časy, to znamená vzdelávanie, tie obdobia, potom práca a potom ešte tá digitálna e, zručnosť, to znamená, ako toto všetko spojíme. A tretí bod, to je problém, ktorý sa týka komunikácie. Komunikácie, dobre ste to povedali, áno, aj pokiaľ ide o učiteľov, ktorí by mali mať dobré zručnosti a pokiaľ ide o podnikateľov, ktorí zasa vlastne hovoria, že učiteľia nemajú dobré zručnosti. To znamená, ako môžeme zlepšiť túto komunikáciu. Treba to urobiť jednoducho vo všetkých sférach vzdelávania. A posledná vec, ako vlastne CVčka v budúcnosti budú preukazovať kompetencie a nie len nejaké papiere, to znamená diplomy. Aby jednoducho tam boli tie prierezové zručnosti ozrkadlené. Ďakujem. Maria Réna za SND MP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Prvá otázka sa týka vzdelávania. To znamená, máme tu výsledky PISA štúdií, kde sa hovorí o tom, že sa problém zlepšuje, ale vidíme, že jednoducho tie rozdiely v systémoch sa stále zväčšujú. Ako môžete riešiť tento problém? Často sme hovorili o výkonnosti, avšak nehovorili sme o tej rovnosti tých systémov, vyváženosti. A ďalšia otázka, tá sa týka kompetencií. Súhlasím s pani komisárkou, keď sa hovorí, že treba investovať do tejto sféry. Bohužiaľ sú tu, zručnosti, sú tu skúsenosti, kde sa investuje jednoducho veľa, myslím tu napríklad na stavebný sektor, a tu je sociálny dumping a bohužiaľ napriek týmto investíciám títo ľudia nemajú zamestnanie, pretože nemôžu byť konkurencieschopní vzhľadom na zamestnancov, ktorí stoja 30 až 50 menej a to aj v samotnej Európe. To znamená, čo chcete v tejto oblasti urobiť. A tretia otázka, tá sa týka otázky úspor, škrtov. Máme tu programy úsporné, ktoré majú konkrétny vplyv aj na investície do vzdelávania. Neuvidíme vlastne tie výsledky hneď, ale ak neurobíme zmeny v týchto škrtoch v tejto oblasti, tak budeme mať ľudí, ktorí nebudú kompetentní ani o 20 rokov. Ďakujem. Ansander, EPP, nech sa páči za MP. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, pani komisárka. Chcela by som sa vyjadriť k dvom otázkam. Prvá sa týka mobility, pretože si myslím, že tu máme pred sebou veľkú úlohu na to, aby sme podporovali mobilitu, predovšetkým pokiaľ ide o mobilitu učňov. Máme viaceré nástroje, ktoré máme k dispozícii Erasmus+, plus, ale sú tu určité ťažkosti na to, aby takíto účni sa jednoducho dostali k týmto nástrojom pretože sú mladí, pretože tu je problém s ubytovaním, pretože tu je problém s dopravou, ale aj takisto, že tu je problém s štatútom takéhoto, ten štatút, ktorý majú. Takže je tu nejaké riešenie a pokiaľ ide o mobilitu šéfov podnikov, podnikov podnikateľov, ako môžeme urobiť veci tak, aby jednoducho sa využívali nástroje ako Erasmus aj pre zamestnávateľov, podnikateľov a ďalšia vec, e, sú tu určité problémy, pokiaľ ide o pohraničné oblasti, kde jednoducho máme veľkú konkurenciu, pokiaľ ide o práve o tieto kompetencie, pretože členské štáty sa sústredia na niektoré napríklad myslím tu na hodinárstvo konkrétne, v jednom štáte sa takíto ľudia vzdelajú a druhé štáty ich potom preberú. Ďakujem Julie Ward za SND, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dve rýchle otázky. Podnikateľská sféra. Podnikanie je veľmi dôležité, ale treba to prepojiť aj na hodnoty a postoj, o ktorých sme hovorili, a to je veľmi dôležité a vlastne v tom je aj odpoveď. To znamená, tá otázka sociálneho rozmeru je kľúčová. A v tejto oblasti musíme vytvoriť takých mladých ľudí, ktorí budú ochotní zriadovať startupy, budú stať na vlastných nohách, ale zároveň budú aj aktívnymi občanmi a slušnými ľuďmi v spoločnosti. Ďalšia otázka. Zaujímalo by ma vypočuť si váš názor, pokiaľ ide o búranie tých bariér medzi kreativitou, a s takými kľúčovými predmi, pretože my vieme, že vedci potrebujú kreativitu, potrebujú vizionárske zmýšľanie, musia si vedieť predstaviť aj nemožné a nedá sa to jednoducho, ak nebudete vzdelávaní aj v oblasti umenia. Preto by som chcela, aby sme sa sústredili predovšetkým na túto oblasť, to je priorita. Ďakujem veľmi pekne. Tomas Mann za EPP. Ďakujem pekne. Je dobré, že tieto dva výbory sa snažia spolupracovať. To mi pripomína správu ECOR, ktorú som pripravila. Išlo to o Európsky kvalifikačný rámec. Je to uznávanie vzdelávacích certifikátov v Európskej únii. Chceme, aby jednoducho e, tieto priemyselky a stredné školy sa konečne dostali ako pri, na prvé priečky. My vieme, že v členských štátoch jednoducho musí byť zabezpečená výmena informácia, to je otázka pre Marianne. Nepotrebujeme napríklad europeizáciu duálneho vzdelávania, v niektorých štátoch to funguje. A druhá otázka, pred pár dňami sme boli v Silicon Valley, niektorí členovia výboru EMPL a videli sme tam firmy Google a Facebook a tam vlastne digitálne predpoklady sú zabezpečené. Ale jednoducho nepatria k týmto kompetenciám napríklad aj to, aby sme mohli povedať, že by sa podniky mali zamyslieť nad tým, či by nemali byť zodpovedné aj v sociálnom rozmere. To znamená postarať sa o to, že čo vlastne ľudia v Berkeley nám povedali, keby, kiež by sme mali sociálny model z Európy. Takže zaujímalo by nás, aby sa v tejto oblasti podniky trochu angažovali. Ďakujeme pekne pani Šojdrová za kult. Ďakujem pekne. Ďakujem obom komisárom za ich komunikáciu vzájomnú. Je kľúčové, aby informácie na trhu práce reflektovali jednoducho vzdelávaciu politiku. Takže dve otázky. Pani komisárka, spomenuli ste, že vašim zámerom je medzi tými cieľmi je zvyšovanie úrovne tých zručností. Spomenula 20-percentnú nedostatočnosť, pokiaľ ide o základné zručnosti a v tejto súvislosti konkrétna otázka. Ako vyzerá časový harmonogram? Pretože tento rok sa dozvieme zasa výsledky PISA. Výsledky budú vlastne až 2016 k dispozícii a bude tu ďalší trend ukáže sa tu na ďalší trend, ako sa vlastne zlepšujú tie najnovšie zručnosti v týchto oblastiach, pokiaľ ide o matematiku, prírodné vedy. Chcem upozorniť, že nielen v Čechách, ale aj v iných krajinách na školách je problém hlavne s poruchami vzdelávania a poruchami učenia sa. Potrebujeme nové zručnosti práve pre učiteľov. Myslím, že treba podporiť učiteľov. Uh, now, Mr. Schulz. Schulze. EPP. Pán Šulce za EPP. Úplne stručne pripomienka k dnešnej diskusii. Pred 16 rokmi som vychodil školu a pamätám si, že vlastne vtedy sa hovorilo, že učiteľia musia byť lepšie kvalifikovaní v oblasti digitálnej sféry. Niekedy sa pýtam, že čo sa vlastne urobilo v tých 18 rokoch. Ešte konkrétna otázka. Ako vlastne s tým trhom práce? Pani Tajsenová pokázala na to, ak som tomu vôbec porozumel, že 15 absolventov vysokej školy pracuje v takej sfére, že to jednoducho nekorešponduje s tým, čo študovali. Sú menej hodnotení. Takisto vo viacerých oblastiach je tu aj problém s tým, že študenti nedokončia školu. To všetko stojí peniaze, sú to miliardy, ak sa to vypočíta v celej Európe. Sú to peniaze, ktoré by sa dali lepšie využiť inde. A ešte otázka, že ako môže sa Európska komisia postarať o to, aby v tejto oblasti sme cieľovejš, cieľ, zacielenejšie sa sústredili na uplatňovanie konkrétnej pomoci. Ďakujem. Ďakujeme. Luigi za SND, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, ja mám dve otázky to znamená príprava a zlepšovanie kompetencií v tých, pokiaľ ide o tie priemyslovky, stredné odborné školy, učňovky, ale aj vyššie vzdelávanie, to najvyššie terciálne vzdelávanie, to sú všetko palčivé problémy, ktoré máme pred sebou a vidíme, že veda sa rúti dopredu, uplatňovanie technológie v priemyselných odvetviach aj inde, to sú všetko veľké zmeny, Prečo si to vlastne všetko pripomíname? Pretože máme veľké množstvo štúdií, ktoré poukazujú na to, že v najbližších 10 rokov budú stovky nových povolaní, o ktorých sa vôbec ani nevie, že budú existovať a nevieme, ako ich označiť. Takže otázka je, Zohľadňuje sa to aj v iniciatívach, ktoré predložíte v tých najbližších týždňoch, mesiacoch, tak ako to naznačil aj pán komisár Navračič. A ďalšia otázka. Hovorí sa tu o tom, že podnikateľské zručnosti u mladých ľudí treba zlepšiť. A komisár, Eli obaja uviedli, že na to budú k dispozícii vyčledené aj finančné prostriedky. Ide tu o vzdelávanie, ale ak mi teda dovolíte, chcel by som povedať, že to všetko jednoducho závisí aj od možností, od reálnych podmienok a napríklad tie stimuly, pokiaľ ide o prístup k požičkám, mikropôžičkám, to sú všetko konkrétne iniciatívy, ktoré v tejto oblasti môžeme uplatniť. Ďakujem. Pán Kandelajre za EPP. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Ja sa teším, že komisia chce viac viditeľniť ten prechod medzi vzdelávaním a profesným životom Áno, tieto kompetencie musia byť viditeľné. Avšak otázka, ktorú sa chcem spýtať, ako konkrétne na úrovni európskej chcete zdôrazniť tie neformálne kompetencie? Akým spôsobom Európska komisia môže spustiť konkrétne projekty alebo myšlienky na to, aby mladí ľudia mohli komunikovať jasnejším spôsobom o svojich kompetenciách, na to, aby tá ich cesta smerom k zamestnaniu bola jednoduchšia. A je tu stále väčšia tá viditeľnosť, pokiaľ ide o reálne kompetencie, ktoré vidia. Pani Trupel, nech sa páči. Ďakujem pekne. Hovorili sme tu o tých aktéroch v rámci vzdelávania, ako zabezpečiť transversálne zručnosti a preto sa chcem spýtať, ste ochotní akceptovať alebo zdôrazniť otázku mládežnických organizácií, pokiaľ ide o rozvoj transversných zručností, pretože samozrejme ide tu o ten sociálny dosah, pokiaľ ide o začlenenie mladých ľudí, tých znevýhodnených mladých ľudí. A ďalšia otázka, ste ochotní akceptovať hodnotu spolupráce medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, a ich zabezpečovateľmi na to, aby sme podporili rozvoj zručnosti mladých ľudí. Je to vlastne ten istý prípad, ako sa priblížiť väčšiemu množstvu ľudí a nie len k tým, ktorí vlastne sú do istej miery privilegovaní. A ako posledný, Milan Zver, ďakujem za slovo. Ďakujem obom komisárom za možnosť, výmen, za výmenu skúseností a za ich odpovede. Veľmi sa teším, že dnes um, predstavujú túto tému spoločne, že spolupráca pri vzdelávaní je mredne dôležitá. Ja sa teším, že sme sa dnes venovali tým správnym otázkam práve s ohľadom na vzdelávanie a na a tie main kompetencie. Mnohé eh, krajiny tu preháňali, možno sa príliš koncentrovali na duševné vedy a potom tie praktické stránky a praktické skúsenosti zanedbali. Toto nie je dobré. Musíme zvrátiť tento trend. No, musíme sa venovať pre e, kompetenciám aj e, v oblasti podnikateľskej sféry, pre všetkým pre tých podnikateľov, ktorí sa na tom zúčastňujú. Vážení komisári, a myslíte si, myslíte si, že tie európske e, diskusie majú dobrý vplyv na, um, na naše školy, napríklad garancia pre mládež, tá bola krátená pre vás. Dobre. 5 minút, nech sa páči, máte spoločne so svojim kolegom. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Skutočne sa budem snažiť byť stručná, ale nie je to také jednoduché e, teraz na tieto otázky odpovedať za tých niekoľko málo minút. Chcem sa teda ospravedlniť, pokiaľ neodpoviem na všetky otázky tak detailne, ako by to bolo potrebné. Dobre, takže vedieť, čítať, rátať. Mm toto sú základné kompetencie a skúsenosti, ako by sme sa chceli tu zlepšiť. Toto je úplne jasné, že tí, ktorí zabezpečujú vzdelávanie a vyučovanie, musia a zabezpečiť, aby tieto základné eh, zručnosti, základné znalosti boli k dispozícii. No niekedy to je veľmi ťažké. Máme v triede vždy zo pár vzorových žiakov a ten zvyšok eh, možno nie je taký dobrý a toto sa musí eh, nejakým spôsobom zvrátiť. Mali by sme snať o tej oblasti vzdelania ponechať ten ďalší vývoj a možnosti sprostredkovania, intervenovania v tých obsahoch. Samozrejme, tie formy, formy a, a, a takisto úroveň sa odlišuje, diferuje teda od krajiny k Ukrajine aj v Európe, ale musím povedať, že máme dobrú, dobrú príležitosť, máme veľmi dobrý nástroj, výmena najlepšej praxe, bez Brexit, a celý e, svet tohto vzdelávania. Toto je mimoriadne dôležité, pretože to, čo dobre funguje, to, e, tu, to môžeme v niektorých krajinách už pozorovať, napríklad e, verejné sprostredkovateľne práce, kde sa, na ktorých sa nepo, nepodielajú len len e, nejakí e, úradníci, ale sú tam aj poradcovia. A toto môže byť mimoriadne dobrý. Toto by sme mali v tom vyučovaní, v tom vyučovacom procese e, aplikovať. To znamená, že musíme si premyslieť, ako by to malo vyzerať v detaily, mali by sme tu vypracovať celú tú stratégiu, ale v každom prípade je dôležité mať lepšie vzdelávanie s uším prepojením na hospodárstvo, na ekonomiku. A čo by mohlo byť viditeľnejšie práve pre tie ľudské zručnosti a danosti. No, neviem, mali by sme si pozrieť náš európsky systém, mali by sme e, si premyslieť určité zmeny tak, aby sa to, čo už ľudia poznajú, aby sa toto mohlo lepšie rozoznať, aby sa to mohlo lepšie preukázať a, ako, a využiť pozitívne aspekty. Uh, Eh, ktorý, eh, toto je pridaná hodnota. No a potom nerovnomernosť, nerovnakosť vyučovacieho procesu, toto je nám veľmi známy aspekt a myslíme si, že eh, práve aj po určitom čase, keď ľudia potom nejdú rovnako vzdelaní na štart, ono sú, sú potom v tom vyučovacom procese aj e, dlhšiu dobu strávia, teda dlhšiu dobu. Toto musíme vyrovnať a musíme môcť vyrovnať. E, toto je dôležitý, e, dôležitý aspekt, ktorému sa budeme venovať. Potom samozrejme cezhraničné aspekty, dobre vzdelaní ľudia z jednej krajiny, ktorej by chceli pracovať v inej e, krajine, v inom členskom štáte máme vnútorný trh, kde by to malo byť možné, ale toto je škoda. Myslíme si, že každý členský štát Európskej únie sa musí sám starať o to vzdelávanie a mobilitu pra, zamestnancova musí dbať o to, aby v prípade vysielania do iných krajín, do iných členských štátov, aby e, tu mali títo vyslaní pracovníci spravodlivé podmienky. No a mobilita znamená tiež, že títo ľudia majú individuálne toto právo a môžeme byť len radi, pokiaľ by Eh, si eh, títo ľudia eh, jednoducho využili to individuálne právo mobility, potom technické vzdelávanie, technické vyučovanie. Thomas Mann má absolútne pravdu. My tu musíme nájsť skutočne tie najlepšie metódy na to, aby sme to mohli zrealizovať. Tu som na vašej strane. V každom prípade musíme uznávať technické e, vzdelanie, technické, technickú výuku. Nie, a to nie len po tej ekonomickej stránke, ale aj po tej teoretickej strane. Tu je potrebné viacej rešpektu. V niektorých členských štátoch to je už zrejme tento trend, ale v niektorých ďalších členských štátoch predsa len nie. No a potom, samozrejme, zručnosti, tie skills tých, ktorí sprostredkovajú to vzdelávanie. Samozrejme, musíme učiteľov vzdelávať. Už e, pomaly 20 rokov máme tému digitálnej kompetencie učiteľov a dnes je to ešte oveľa dôležitejšie, ako tomu bolo predtým. Takže s ohľadom na zmeny, ktoré sa každodenne dejú a e, s ohľadom na tú čoraz rýchlejšiu spoločnosť musíme zabezpečiť, aby sme učiteľov skutočne vzdelávali, aby mali možnosť stále ďalej sa učiť, aby sa mohli prispôsobiť. A musí sa zmeniť samozrejme aj postoj, postoj ľudí. Ďakujem veľmi pekne, a prepačte mi, že som tak dlho Áno, dobre, k otázke pani Arena. Máme e, zo pár takých veľmi dôležitých a obľúbených dokumentov Európa 2020. Máme tu nejaké e, štatistiky, ktoré sa robia za rok, parížské prehlásenie a tak ďalej. A to všetko sa opiera o to, že my sme e, že my zabezpečujeme takisto dimenziu toho, toho um, vzdelávania. To znamená, že to všetko sa e, svedčí o tom, že dosiahneme tie cele 2020. My máme dosiať, e, dosiahnuť 20%, e, ale sme momentálne na 11. To znamená, že dobre. Takže ako som už povedala, že máme teraz 11 a aj v terciálnej oblasti boli určité pokroky a to, čo e, sa nás týka z Európy 2020, 2020 tak to sa nachádzame v dobrej e, pozícii, môžeme podporovať vzdelávacie systémy tak, aby sa mohli urobiť isté rozlišenie, istú diferenciáciu v tejto oblasti. Takisto v tom parískom prehlásení toto je obsiahnuté, to sú veľmi zásadné dimenzie sociálnej kompetencie a vývoja a inklúzie vo vzdelávacom procese. Čo sa týka mobility pre učňov, chcem pripomenúť, že Európsky parlament práve dostal eh, do vienka nový projekt, schováva sa s ním eh, Jean Atui, ide o spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom na európskej úrovni aj na európskej úrovni z dlhodobého hľadiska počítať s takými dlhodobými vzdelávacími systémami. Erasmus je v podstate veľmi krátka výmena, krátky výmenný pobyt, je to len niekoľko týždňov, potom by sme mali ale zriadiť taký dlhší pobyt v, iným, v inom členskom štáte. To znamená, že by sme mali dlhšie výmenné fázy, myslím, od 2 do 12 mesiacov. E, mesiacov. Toto by bolo zásadné a podstatné zlepšenie. A či to bude mať úspech? No myslím si, že áno. Myslím si, že uh, nám to ponúka možnosť uh, ísť cez sociálny fond tak, aby sa z toho vypracoval a vytvoril potom európsky projekt. A samozrejme, ktorý sa bude môcť rozprestieť cez dlhšie časové intervaly, časové úseky. úseky. Ďalšia otázka bola k tomu, čo, že by sme mali robiť viac, viac k, ku kreativite a že by sa mali rušiť bariéry, aby sa tieto dva aspekty mohli e, navzájom prepojiť. My tu máme projekty, máme spojenú Európu, tak aby sme sa mohli vyvíjať týmto smerom. Máme Inštitút pre inovácie a technológie. Uh, ktorí sa do toho zápia. Máme, a máme tu základnú zásadnú misiu, ktorá spočíva v tom, že práve podnikateľská sféra a univerzitní študenti sa tu môžu stretávať na tejto platforme. Ide tu o spoj, spoločná vzájomné crossover projekty, ktoré prekonávajú tie bariéry a tie ploty medzi eh, vzdelávaním, kreativitou a podnikateľskou sférou. No a nakoľko to akademické vzdelanie môže relatívne rýchlo zastarávať, musíme e, skutočne dbať a trvať na tom, aké dôležité je to vzdelávanie a aké dôležité sú tie kompetencie, že je potrebné tu e, mať aj sociálne kompetencie, že si musíme sa prispôsobovať na tie požiadavky a na tie výzvy každodenného života, tak aby sme mohli komunikovať, aby sme mohli pracovať v týme, aby sme mohli celkovo kooperovať. Toto všetko sú sociálne schopnosti, ktoré by mohli mladým ľuďom pomôcť e, lepšie sa zorientovať v spoločnosti. A mať taký stabilnejší, e, mať taký stabilnejší postoj, takú odporu v spoločnosti. Tá spolupráca s mládežnickými organizáciami, no áno, tú, tú ideu môžem vám podporovať. My sme tu urobili veľa, veľa sa urobilo za posledné roky. Mali sme niekoľko takýchto mládežnických podujatí s najroz, najrôznejšími organizáciami, problémy extrémizmu, radikalizmu, o tom sme diskutovali, ale samozrejme aj ten problém, že tie kompetencie už neodpovedajú požiadavkám eh, trhu práce a toto sa niekedy prelína. Predovšetkým vtedy, pokiaľ by boli eh, mladí ľudia, eh, ktorí by pochádzali z tých znevýhodnených, z toho znevýhodneného sociálneho prostredia na jednej strane a na druhej strane takisto tu máme reálnu ťažkosť, reálny problém, ktorú potom majú na druhú práce. Dobre, takže e, schopnosti, dannosti, schopnosť mladých e, ľudí získať tie skutočne dôležité kompetencie. Toto je najlepší liek na politickú a sociálnu stabilitu, ktorú chceme dosiahnuť. A tu musia byť inštitúcie, európske inštitúcie veľmi dôležitými aktérmi a zasadiť sa o to. E, my podporujeme mnoho programov na to, aby sme e, urobili s tým mostík, aj isté prepojenie medzi formálnymi a neformálnymi druhmi vzdelávania, ako je Erasmus Plus napríklad, sú iniciatívy v občianskej spoločnosti, predovšetkým, keď tu ide o involvovanie mladých ľudí v oblasti kultúry, športu a podobné. My sa, my sa snažíme posilniť a podporiť európske inštitúcie na to, aby sa, a vzdelávacie inštitúcie na to, aby sa otvorili, aby sa otvorili aj formálnemu, aj menej formálnemu e, vzdelávaciemu procesu. Dobre, ďakujem veľmi pekne obidvom komisárom, hovorí pani predsedajúca. Dovolte mi len dve také krátke poznámky, my žiaľ nemáme veľa času. Dovolte im povedať následovné. Myslím si, že je mimoriadne dôležité, aby sme si našli pracovnú metódu, ktorá by nás ako uh, Eh, členov eh, komisie našli, aby sme našli teda metódu, ktorá bude eh, sa zakladať na takom holistickom prístupe, aby sme vytvorili určitý balík. Musí to byť niečo, čo sa bude týkať obidvoch týchto kompetencií, obidvoch týchto zručností a my musíme pracovať na všetkých frontoch, to znamená tak v Rade ministrov, ktorí sa tiež stretli, ale samozrejme aj v komisii. A Eh, kde sa môže pracovať v jednom, dvoch generálnych riaditeľstvách veľmi integrovane. My, eh, keď sa nám podarí takáto úzká spolupráca, budeme potom profitovať z kontinuity. Dôležité samozrejme je, a na to som bola upozornená, že kde prebiehajú tie mnohé e, konferencie alebo konzultácie. K tomu sa možno môžeme potom neskôr vrátiť. Sociálne organizácie, mládežnícke organizácie, aj regionálne územné celky napríklad. A potom je to dôležitá otázka, a tu sme mali príslušné štúdie vo výbore pre kultúre, mali sme tam e, štúdie duálneho vzdelávania v Európe, e, analýza vyššieho vzdelávania, prístup k nemu a ako som hovorila, aj tu e, je potrebné mať integrálny prístup e, a vidieť tú súvislosť so sociálnou politikou, s bojom proti chudobe a takisto e, zohľadnenie nárokov na vzdelávanie, takisto či sú to migranti alebo sú to osoby so zdravotným postihnutím. Takže komisár nás správne na to upozornil, že tu sú určité modality a Ide teda tu pri tom eh, tiež o subsidiaritu, o rešpektovanie národných vzdelávacích systémov ale máme otvorenú metódu, máme koordináciu, my môžeme vytvárať benchmarky a e, snažiť sa dosahovať tie ciele 2020, ktoré sú pre nás záväzné. My tu máme takisto politiku zamestnanosti, potom tu máme odporúčania, ktoré môže komisia vysloviť, kde môže istým spôsobom ovplyvniť tú agendu a toto pôjde takisto tým istým smerom. A potom veľmi zásadný, dôležitý bod, my tu máme európsky priestor, vytváranie kompetencií, práv práce. Um, my to musíme takisto vidieť ako náš spoločný cieľ. A preto je dôležité, aby sme uh, mali na pamäti aj ten dátum, o ktorom sme hovorili. To znamená, že máme tu určitú revíziu uh, KOEF rámca a um, po vzdelávaní ide vlastne o to, aby sme mladých ľudí, vybud- eh, aby sme mladých ľudí vyvzdelali dobrý, nielen dobrých občanov, ale aj dobrých pracovníkov, pracovníkov, aby boli zamestnateľní, aby sa umyslili na trhu práce. Oni samozrejme všetci chcú veľmi dobré vzdelanie, chcú mať zamestnanie v Európe, ale v Európe vieme, že máme nielen jeden model duálneho vzdelávania, máme najmenej štyri. A my musíme jednoducho porovnať tie jednotlivé tradície a pozrieť si, že čo je najefektívnejšie efektívnejšie. A táto výzva, tejto výzve by sme sa mali postaviť všetci spoločne, pretože um, nedostatočné kompetencie vyplývajúce z nedostatočného vzdelávania. Toto vedie uh, k pracovnej aj sociálnej chudobe. A my by sme my nemôžeme, my nemôžeme uh, robiť reformy nejaké v joby, pokiaľ sa nezlepšia kultúrne alebo celkové kompetencie. Uh, ten, uh, rých, tá rýchla zmena uh, trhov práce. Uh, toto umožňuje uh, alebo pardon, neumožňuje osobám sa tak rýchlo a mladým ľuďom hlavne sa uh, tak rýchlo prispôsobovať. Uh, my Vieme, eh, že mladí ľudia sa prispôsobia skôr, starší ľudia sa prispôsobia neskôr, my máme celoživotné vzdelávanie a tu musíme takisto nasadiť určité páky, aby sa toto zlepšilo. Dobre, máme tu isté nástroje, je to v dokumentoch, diskutovali sme to, nechcem to roz, eh, sa o tom šíriť ďalej, ale musíme mať viac odvahy v kreativite. U kreativite musíme eh, vedieť, že partnerstva, že vedomostná aliancia, priebežné vzdelávanie, vzdelávanie e, popri práci, toto všetko musíme vedieť, že tu sú isté možnosti. Máme tu Erasmus+, tu sú takisto určité možnosti, ale to uznanie formálnych a neformálnych kompetencií, tu máme takisto množstvo uh, vecí, ktoré je potrebné realizovať a urobiť. A to, čo sme ale pochopili, že bez týchto kľúčových kompetencií, bez tých kľúčových zručností a znalostí našich občanov nie je eh, možné dosiahnuť zamestnateľnosť eh, eh, našich občanov. My sme hovorili takisto, že pokiaľ chceme mať a realizovať skutočnú agendu, členské štáty majú isté kohezné prostriedky, ktoré sa im dávajú k dispozícii a tu je takisto veľmi dôležité ešte posilniť stratégie a spoločne ich zdieľať. A SI, Európsky investičný fond, tu sme mali takisto stretnutie. Toto ešte stále je príliš slabo vybavené a pri vzdelávaní a zamestnateľnosti a zamestnanosti e, tu máme ešte veci, ktoré je potrebné doplniť a dopracovať. To sú možno témy, ktoré by sme sa mohli venovať, tak aby sme podporili celú tú agendu. No inak, sa na, inak nám to zostane všetko čisto teoreticky. Dovolte mi ešte raz poďakovať sa pani komisárke, pani komisárovi a ja som veľmi rada, že sme sa dnes stretli. Určite to bude len jeden z mno, jedno z mnohých stretnutí a dovolte mi, aby som sa poďakovala aj sekretariatu a tlmočníkov takisto. Ďakujem. Ešte by som chcela pripomenúť členom výboru EMPL, že máme ešte na programe dva ďalšie body. Takže vy tu prosím ostaňte budeme hovoriť o e, sociálnom fonde a fonde pre prispenie sa e, globalizácii. Ešte by som chcel poprosiť koordinátorov výboru KULT, aby išli do miestnosti ASB 3G2. Ďakujem pekne. Bene,